Ladies and gentlemen, please take the seat. We have no... Dámy a páni, poprosím vás, usaďme sa. Máme tu hlasovanie pred sebou. Je mi ľúto, že sme to všetci ešte nepočuli. Ide o bod číslo 14. Čierna hora. Pán Tenok je spravodajca. Chcete niečo povedať, dovysvetliť? Ďakujem pekne. Myslím si, že včera bola diskusia, je to v poriadku, pán predseda, a mali sme široký koncenzus medzi najväčšími politickými skupinami podpory a pozmeňujúce návrh. Myslím si, že zelení mali určité výhrady, ale máme hlasovací zoznam, ktorý celkom jasne ukazuje, že kde kto sa nachádza, takže myslím, že môžeme prejsť k hlasovaniu, pán predseda. Ďakujem pekne, takže môžeme začať. A začneme s odsekom 1, pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržovali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 9. Za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 10. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 11. Kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 12. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 13. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To nebolo celkom jasné, ale musíme si to overiť, ale asi to je zamietnuté. 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 42 áno, 20 nie. 16 je za, kto je proti, zdržali sa. Zamieta sa 17 za, proti, zdržali sa. Prijaté 18 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 19 sa stiahuje. 20, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 21 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 21 za, proti, zdržali sa, Musíme si to overiť. Otváram hlasovanie. Smola pre vás. Končím hlasovanie. Skutočne smola. Prijaté. 23 za, proti, zdržali sa, prijaté. 24 za, 20 e, proti, zdržali sa, prijaté. 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 27, pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 28 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 29 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. 30 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 2. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 40, 42, Pozmeňujúci návrh 42. Za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 46 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 3. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 49 za, proti, zdržali sa, prijaté, zamieta sa, pardon, 52 za, proti, zdržali sa, musíme si to overiť, veľa nehlasovalo, takže otváram hlasovanie. 52. Končím hlasovanie. 52. Prijaté. 38, 28 prijaté. Пятьдесят три. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamieta sa. 54. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 55. Za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa, prijaté. 59, myslím, že je ďalšie. V dvoch častiach. Prvá časť je Kto je za prvú časť? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Druhá časť? Za? Proti? zdržali sa prijaté. Urobili sme to v dvoch častiach. Šesťdesiat. Ústny pozmeňujúci návrh pána Weigla. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 61. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Myslím, že to je zamietnuté. Nie? Overíme si to. 61. Končím hlasovanie. 29 proti 35. 61 za, proti prijaté. 63 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 64 za, proti, zamieta sa. 65 za, proti, prijaté. 66 za, proti, Prijaté. 67 za. Proti. Prijaté. 68 za. Proti. Myslím, že to je prijaté s tou istou väčšinou ako predtým. 69 za. Proti. Zamieta sa. 70 za proti, zamieta sa. 71 za, proti, zamieta sa. 72 proti, Sedemdesiat tri za, proti, zdržali sa prijaté 74 za, proti, prijaté 75 za, proti, zamieta sa 22, pardon, 2, 2 za, proti, ešte je asi príliš skoro ráno, vidím dve číslice, kde iba jedna. Zamieta sa. 3 a 4. Za. Proti. Zamieta sa. 5. Za. Proti. Zamieta sa. 6. Za. Proti. Zamieta sa. 7. Za. Overíme si. 6 si overíme. Končím hlasovanie. Prosím, hlasujte, aby sme nevytvorili zlý dojem. Je to prijaté. 7 za, proti. Musíme si to overiť. Končím hlasovanie. Prijaté 40 oproti 26. Je tu tajná väčšina v tomto parlamente. Takže elektronické hlasovanie o jednotke, kto je za, proti, je to prijaté. Finálne hlasovanie elektronicky. Končím hlasovanie. Prijaté 60 hlasmi, dvaja proti, 8 sa zdržalo. Charles, gratulujem. Takže prejdeme teraz k správe o Bosne a Hercegovine. Spravodajkynia je Doris Pak. Doris, chceš niečo povedať? Áno, ja by som vás požiadala, aby ste boli opatrní, pokiaľ ide o hlasovanie a prosím vás hlasujte tak, ako ukážem. Máme tu dva pozmeňujúce návrhy, ktorých si myslím, že urobia viac škody ako prospechu. Pani Pak, kto by už len bol proti vám a vašim návrhom? Ja som si to nikdy nedovolil. Takže kompromis 1. Kto je za, kto je proti, prijaté. 21 za, proti, zžali sa, zamieta sa. 22 za, proti, prijaté. Kompromis 2. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 23. Dva, dve časti. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržali sa, prijaté. Druhá časť, za. Prvá časť, musíme ju overiť. Hlasovanie je ukončené. Prijaté 42 hlasmi proti 24. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Prejdeme k 24, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 27, za, proti, zamieta sa. 28, kto je za, kto je proti, prijaté. 29, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 30 za, proti, zamieta sa. 31 za, proti, prijaté. Kompromis 3 za, proti, prijaté. Prejdeme 33, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. Kompromis 4, kto je za, kto je proti, prijaté. A prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu kompromis 5, kto je za, kto je, je proti, prijaté. 44, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 45 za, proti, Zamieta sa. 46 za. Proti. Prijaté. 47 za. Proti. Prijaté. 48 za. Proti. Zamieta sa. 49 za. Proti. Zdržali. Prijaté. 50 za. Proti. Prijaté. 51 za proti, prijaté. 52 za, proti, prijaté. 53 za, proti, prijaté. 54 prvá časť za, proti, Hlasujeme o časti 2, 2, je za druhú časť proti, prijaté. 55 za, proti, to si musíme overiť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 29 proti 38 zamietnuté. 56 za, proti prijaté. 57 za, proti, zamieta sa. 58 za, proti, zamieta sa. 59 za, proti, prijaté. 60 za, proti, prijaté. 61 za, proti, prijaté. Kompromis 6 za, proti, prijaté. Kompromis 7 za, proti, prijaté. 69 za, proti, prijaté. Kompromis 8 za, proti prijaté. Pani Cornelison. ja by som chcela predložiť ústne pozmeňujúce návrhy kompromisu 8, aby sme tam vybrali slovko is concerned about the extremism až po časť continue on this path. Takže aby to bolo v znení vyzýva a úrady, aby boli proti náboženskej nenávisti a spolupracovali s medzinárodným spoločenstvom a žiadame osvetu a elimináciu extrémistických hrozieb akéhokoľvek druhu v celom západo-balkánskom regióne. Doris? Ja som našla kompromis a toho sa budem držať, pretože si myslím, že je správny. Nič tu nechceme eh, robiť negatívne, musíme sa pripraviť, aby neprišla žiadna vlna tsunami extrémizmu. Ďakujem pekne. Takže budeme hlasovať o kompromise 8. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 73 za. Proti. Prijaté. 74 za. Proti. Zamieta sa. 75 za proti, prijaté. 76. Tam máme hlasovanie po častiach. Prvá časť Aj. ich entschuldige mich ausdrücklich für meinen Stellvertreter. Ja som není zodpovedný za môjho zástupcu. Kto je za časť 1? Kto je proti? Prijaté. A teraz máme čas 2, tam sa sa lutujeme, regret. Takže kto je za? Proti? To nie je jasné. Musíme to elektronicky overiť. Druhú časť. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 77 po častiach. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? A vítame mučenie. Druhá časť. Jetzt weiß ich, warum meine Fraktion entschieden hat, gegen Teil 2 zu sein. <laughs> Ani sa nečudujem, prečo sme v našej frakcii sa rozhodli hlasovať proti druhej časti, hovorí pán predseda. Kto je za? to je proti? Zreli sa. To musíme takisto overiť. Pravdepodobne prijaté. Hlasujme. Das Končím hlasovanie. Prijaté. A teraz prejdeme k 79, to je stiahnuté, či 80 za, proti, zdržali sa prijaté. 81 za, proti, prijaté. 82 za, proti, prijaté. 83 za, proti, zamieta sa. 84 za, proti, prijaté. Zamieta sa. 85 za, proti, to nie je jasné. Málo hlasujete, takže sa to nedá už odhadnúť. Prosím vás, zúčastnite sa na hlasovaní. Elektronické hlasovanie pri 85. -ke. Začíname. Končím hlasovanie. 33 proti 34 zamieta sa. 86 za proti prijaté. 87 za proti zamieta sa. 88 za proti prijaté. 89 za proti, prijaté. 91 za, proti, zamieta sa. 92 za, proti, zamieta sa. Zamieta sa. Kde sme? 293. Za, proti, zdržali sa prijaté. 50, 95. Ústny pozmeňujúci návrh za, proti, zdržali sa prijaté. 96. Za, proti, prijaté. 97 za, proti, prijaté. 98 za, proti, zamieta sa. 99 za, proti, prijaté. 100 za, proti, zamieta sa. Overíme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 2, 32 34. Zamieta sa. Moje orlie oko ma nezpomýlilo. 101 proti. Zamieta sa. 102 za proti. To musíme overiť. Asi zamietnuté. Ale znovu tesne. Otváram hlasovanie. Stimmung ist geschlossen. Končím hlasovanie. 33 a proti 37 zamieta sa 103 za, proti prijaté 104 za, proti prijaté 105 za, proti prijaté 106 za, proti zamietnuté 107 za, proti zamietnuté 108 za, proti, overme si. Končím hlasovanie. 31 proti 35 zamietnuté. Kompromis 9, kto je za? Proti? Zžali sa? Prijaté. 110. 111, kto je za? Pani Bockurt. Ja by som chcela predložiť ústny pozmeňujúci návrh k poslednej časti tohto pozmeňujúceho návrhu, nakoľko som sa dozvedela z Chorvátska, že posledná časť ohľadne mostu, ktorý sa má stavať, bola zastavená táto stavba a Chorvátsko teda zastavilo túto stavu, čo by mohlo ohroziť budúci rozvoj tamojšieho prístavu a rozvoj oboch priateľských vzťahov v týchto krajinách. Pokiaľ ide o pani Boskurt, ak ona dá peniaze tomuto štátu na tento most, tak to postavia Chorvátsko. Jednoducho nemôže pokračovať v stavbe tohto mostu, preto zastavila to vôbec nesúvisí s Bosnou Hercegovinou. Súvisí to s rozpočtom štátu Chorvátsko. Prosím vás, Pozrime sa na to tak, ako to je. Ja takýto pozmeňujúci návrh nepodporím. E, Dobre, môžeme teda hlasovať. Hlasujeme o 111. Ide o 111, áno? O 111 hlasujeme, tak ako to povedala pani Boskurt v ústnej podobe. Wird klarlich sein, dass da jemand, der einen Antrag stellt, seinen eigenen Antrag verändern kann. Nemôžeme predsa meniť svoj vlastný pozmeňujúci návrh. Pani Boskut urobila vlastný na, vlast, zmenu o vlastnom pozmeňujúcom návrhu. Či áno? Doris má pravdu. Návrh proti ústnemu pozmeňujúcemu návrhu vedie k tomu, že sa nemôže to hlasovať. Ale predsa môžeme pozmeniť vlastné návrhy, hovorí pán predseda. Môžeme hlasovať proti tomu. Ide tu absolútne nový bod, ktorý tu dáva. Obžalúva susedný štát, že nestavia most. Tento most nemôže postaviť, lebo na to nemá peniaze. Veď nemôžem predsa podporiť takýto návrh, ako si potom budem pripadať. Veď ja predsa nie som zodpovedná za rozpočet Chorvátska. To nesúvisí s, borva, so správou o Bosne. Súvisí to iba s tým, že táto most ide aj cez Bosnu, ale to vôbec nesúvisí s tým, že Chorvátsko to jednoducho teraz nemôže zaplatiť. Veď sa viete, v akej situácii sme všetci a Chorvátsko takisto. Musíme teraz nútiť krajinu, aby urobila niečo, na čo nemá peniaze. Hlasujeme o 111. pôvodnom návrhu a pani Boskurt je prizvaná, aby to v plene tento návrh predniesla ešte raz. Kto je za 111? My sme za pôvodný návrh, hovorí pani Pak. Čiže 111, kto je za, kto je proti. Overme si to. Končím hlasovanie. 33 a proti 35 zamietnuté, nebude tu most. 112. Pani Runáček pán predseda. Nebolo mi teraz jasné. Ja som si myslel, že hlasujeme o pôvodnom znení. Áno? V poriadku. Pôvodný, pôvodné znenie. 112 za, proti, zamieta sa. 2. Pustím pozmeňovací návrh 2. Kto je za? Proti? Pro, zdržali sa? Prijaté. 4 za? Proti? prijaté, zamietnuté. 5 za, proti, prijaté. 6 za, proti, prijaté. 7 za, proti, zamietnuté. 8 za, proti, zamietnutý. 9 s ústnym pozmeňovacím návrhom za, proti, prijatý. 10 za. Proti. Prijatý. 11 za. Proti. Zdrali prijatý. 12 za. Proti. Zamietnutý. 13 za. V troch častiach. 1 za. Alebo prvá za. Proti prijatá, druhá za, proti, zamietnutá, tretia za, proti, prijatá, 14 za, proti, prijatý, 15 za, proti, kontrola, 15. -ky. Abstimmung ist geschlossen. Hlasovanie je ukončené. 32. Zamietnuté. 38 proti 32 za 16 za. Proti. Prijatý. 17 za. Proti. Prijatý. 18 za. Proti. Prijatý. 1 za. Proti. Prijatý. 2 za. Proti prijatý, 3 za, proti, prijatý. Záverečné hlasovanie elektronicky, hlasovanie otvorené. Die Abstimmung ist geschlossen. Hlasovanie ukončené. Ist angenommen. Bolo to prijaté. 58 hlasov za, 3 proti, 9 sa zdržali. Gratulujeme, Doris. It's hmm? We'll continue now. Už budeme pokračovať prejdeme na Srbsko. Správa o Srbsku. súhlasíte. Kompromis 1, kto je za? Predseda? Proti? Prijatý. Pán Kačín, chcete niečo povedať? Áno, ešte predtým, než začneme, rád by som povedal zmenu pozmeňujúceho návrhu 153. Chcel by som nahradiť macedónsko slovo firom. Je to návrh našich gréckých kolegov. Je to priateľné. A chcem vysvetliť eh, svoje stanovisko týkajúce sa dvoch eh, pozmeňujúcich návrhov 113 a 114. 113 eh, sa zaoberá menšinou Vlach, no a 114 sa zaoberá bulharskou menšinou. Znenie týchto dvoch pozmeňujúcich návrhov nie je priateľné, avšak ja napíšem list srbským orgánom a vysvetlím, že očakávame, že poskytnú rovnakú úroveň a kvalitu ochrany menšín, tak ako poskytujú vo Vojvodine, a celej, a že to poskytnú celom Srbsku aj v strednom Srbsku, čo by dalo príležitosť menšine Vlachov, aby zlepšili práva a bulharské menšiny. Toto posúvame budúci týždeň, takže očakávame, že predtým, než dajú, získajú dátum, tak eh, zlepšia súčasnú situáciu v Strednom Srbsku. Dobre, keď sa k tomu dostaneme, všetci budú vedieť vaše stanovisko, dobre. Takže prejdeme k hlasovaniu. Takže ešte raz. Kompromis 1 za. Proti. K 150. Nie, neotvárame diskusiu. On navrhuje ústny pozmeňujúci návrh. Dobre. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Prijatý. Dvadsaťtri. Kto je za? Proti? Zamietnutý. 25 za. Proti. Zamietnutý. 26 za. Proti. Prijatý. Kompromis 2. Za Bohužiaľ. No dobre. Takže 29 za. Proti. Prijatý. 30. 30 za. Proti. Myslím, že to si musíme ešte skontrolovať. Takže 30. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté 34 hlasmi. Kompromis 3. Za. Proti. Prijatý. Takže prejdeme na 40. To bolo stiahnuté. Kompromis 4. Ďakujem predseda. Ja by som chcela predložiť ústny pozmeňujúci návrh na konci kompromisu 4. Je to posledná veta kde sa hovorí, že welcome to this regards the removal of the two remaining roadblocks in the Serbia side of the administrative borderline. No a ja navrhujem eh, zmeniť Serbia side of the administrative borderline, borderline na Serbia proper. Čiže nebude tam administratívne, ale normálne. A to bolo zamietnuté. Kompromis 4 v pôvodnom znení. Kto je za? Proti? Prijatý? Prvá časť to bola. Kto je za druhú časť? Za druhú časť. Proti? Zamietnutý? Zamietnutá? 50 za proti, zamietnutý. 51 s dvoma ústnymi pozmeňujúcimi návrhmi za, proti, prijatý. 52 bezpredmetné 59 za proti prijatý Kompromis 5 za. Proti. Prijatý. 66 za. Proti. Prijatý. 67 za. Proti. Zamietnutý. 68 za. Proti. Prijatý. 69 za, s tou výnimkou o stratégii. Kto je za? Proti? Prijatý. Kompromis 6 za. Proti? Prijatý. 76 za. Proti? Prijatý. 74 za. Proti? prijatý, 77 za, proti, prijatý, 78 v dvoch častiach, prvá časť, proti, prijatá, druhá časť za, proti, prijatá, 79 za, proti, prijatý. Kompromis 7 za, proti, prijatý. A kompromis 8, kto je za, proti, prijatý. Pozmeňujúci návrh 37 s ústnym pozmeňujúcim návrhom za, proti, prijatý, 90 za, proti, zamietnutý, 91 za, proti, prijatý, kompromis 9 za, proti, prijatý, 93 za, proti, prijatý, 94 za, proti, zamietnutý, 95 za, proti, prijatý, 97 za, proti, prijatý, 98 za, proti, prijatý, 99 za, proti, zdržali sa, prijatý. 100 za, proti, zamietnutý. 101 za, proti, prijatý. 102 za, proti, prijatý. 103 za, proti, prijatý. 104 za, proti, Zamietnutý. 105 za. Proti. Zamietnutý. Kompromis 10 za. Proti. Zdržali sa prijatí. 113 za. Proti. Prijat. Pardon, zamietnutý. Kontrola, dobre. Tak si to overíme. 113. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté 27.41. 114 za. Proti. Zamietnuté. Chci si to overiť. No už dobre. Hlasovanie je už takmer ukončené, teraz už je ukončené. 28 zamietnuté. 116 za, proti, prijaté. Kompromis 11 za, proti, prijatý. 126, 126 za, proti, prijatý. Kompromis 12 za, proti, prijatý. Kompromis 13 za, proti, prijatý. Pozmúci návrh 134 za, proti, zamietnutý. 135 budeme hlasovať slova policies. Lebo všetko. Dobre, takže 135. Pôvodnosť není za. Proti. Prijatý. 136 za. Proti. Prijatý. 137 je bezpredmetný. 138 za proti, prijatý. 139 za, proti, bez hlasovania EPP to bolo prijaté. Bolo to prijaté. Chcete kontrolu? Kto je za? Takže teraz je to ukončené. Po interných diskusiách vnútorných EPP, je to teraz 55 za, 10 proti. A prechádzame k 141 za, proti, prijatý, 140, hlasovanie po častiach, prvá časť za, proti, zamietnutá, druhá časť za, Takže druhá časť je bezpredmetná. 142 za, proti, zdržali sa prijatí 143, proti, no dobre, takže to je za, proti, zamietnutý. Kompromis 14 za, proti, prijatý. A teraz prechádzame k pozmeňujúcemu návrhu 152. Za. Proti. Prijatý. No a teraz pani Brantner. No a toto je miesto, kde bol predložený vlastný pozmeňujúci návrh pána Kačina, e, kde chcel dodať ja a ja to odmietam. Macedónsko je v texte. Malo by to stať eh, tak, ako to je. My vo všetkých uzneseniach musíme používať oficiálne názvy. No, but... No, môžeme povedať, že sme proti. Všetko musíme to použiť to bude technická zmena. There was an oral amendment someone did? Uh, yeah. Tam pozmeniť si návrh. Áno. Otázka názva je politicky sporná, pán predseda. Presne ma na to, že to je nejaká technická otázka. To je predsa nie je technická otázka, takže budeme hlasovať o 153. Kto je za? Pôvodnom teda v súčasnom znení. Kto je proti? Prijatý. This, this is part which is to je časť rozhodnutá v kompromise 9, že to bude vyňaté, kto je za 154 v tejto verzii, za, proti, prijatý, 156 za, proti, zamietnutý.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 Stalin. 156. Can I close the vote? Yeah, it's... Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté 40 hlasmi. Proti 155. Za. Proti. Myslím, že to bolo tiež zamietnuté rovnako väčšinou. 157 za, proti, prijatý. 158 v dvoch častiach. Prvá za, proti, zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti. Zdá sa, že to bolo zamietnuté. Skon- skontrolujeme si to. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamiestnuté 41 hlasmi proti. Kompromis 15 za. Dobre, 159 za. Proti. Zdrali sa. Prijatý. Kompromis 15 za proti, prijatý, 163 je bezpredmetný, 166 teda, 166 je za, proti, kontrola, hlasovanie je otvorené, hlasovanie je ukončené, bolo to zamietnuté 39 hlasmi proti. Kompromis 16 za, proti, prijatý 172 za, proti, prijatý kompromis 17 za, proti, prijatý, 176 za, proti, prijatý, 177 za, proti, prijatý, 178 za, proti, prijatý, pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijatí 4, proti, zamietnutý 5, za, proti, Päť za proti. Bolo to zamietnuté. To je zamietnuté. Kontrola. Ani polovica členov nehlasovala. Takže kto je za? Takže sme ľudia, ktorí sú za na, aby mali hlasovať. Hlasovanie je ukončené. ešte, ja by som chcel požiadať, aby ste naozaj hlasovali. Pretože ak nik- nikto nebude hlasovať, Nevidím. Šestka za. Proti. Prijatý. sedem za. Proti. Prijatý. osem za. Proti. Prijatý. jedna za. Proti. Zamietnutý. Ústny posunúci návrh 4 za. Proti. Prijatý 2 za. Proti prijatý. Elektronické hlasovanie záverečné. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Bolo to prijaté 62 hlasmi za a 4 Proti. Ak pán Tenok nám pripraví alebo zorganizuje tureckú kávu, tak to urobíme. Takže musím povedať, že veľa pozmeňujúcich návrhov bolo e, stiahnutých 326, e, 321, e, všetky stiahla pani Boskurt, 330 pani Somer a kolegovia môžu byť radi, že nemusíme o tom hlasovať. Dobre? Pani Omen Reuten, chce niečo povedať? Kompromis 1 za, proti, prijatý. 96 za, 69 za, proti, zamietnutý. 70 za, proti, zamietnutý. 71 za v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, prijatý. Druhá časť za, proti, zamietnutý. Dobre, kompromis 2 za, proti, prijatý. 77 za, proti, to si musíme skontrolovať. 77, pán Lambsdorff. Ja myslím, že tu na nesedia hlasovacie zoznamy, pretože pozmeňujúci návrh kolegu Havita je bezpredmetný, keď 73 je prijatá, ale 80, 73 je pokryté kompromisom 2, no a tým aj 77 by mala byť bezpredmetná. ani Omen. Mazdar má pravdu. Včera tu bola pripomienka zo strany pána Havita a to je dôvod, prečo sme to zmenili, pretože to nie je to isté. Chceli sme eh, nechceli sme mať včera diskusiu a preto dnes eh, o tom hlasujeme. Ale ak súhlasíte, tak pre mňa Hm, to spadá do kompromisu, ale musí s tým on súhlasiť, teda takto je moj, takáto je moja dohoda s pani Obiols. Hm, pán Hovit to zrejme nechcel rešpektovať, ale ak to urobí teraz, tak potom sa tejto veci zbavíme. Ja, o čom teraz sme hovorili? Then... Tak pán Well, it didn't, if the, if the... Ak úmysel bol vyhnúť sa diskusiu, tak to nevyšlo. Ak je to pokryté, tak je. Ak nie, tak naopak. Ja som hovorila, že by sme mali otvoriť energetickú e, kapitolu, kapitolu o konkurencie schopnosti. Musíme rešpektovať e, naše pravidlá. Ja dúfam, že ľudia budú hlasovať za takže sa to dá ľahko vyriešiť. Vieme, že spravodajca si myslí, že je to pokryté, ale kompromis e, pán Habec si myslí, že nie. Čiže konferencia alebo výbor e, rozhodne, kto má pravdu. 77, kto je za? Proti? Myslím si, že je to zamietnuté. Overíme to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 26 za, 37 proti, 84 za, proti, zdržala sa, zamieta sa. 90 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zamieta sa. Druhá časť za, proti, zamieta sa. 91, prvá časť za, proti, zamieta sa. Druhá časť za, proti, zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, schválený 98. Zasa v dvoch častiach. Zlo je za prvú časť. Proti. Zamieta sa. Ďakujem. Ale opätovne kolegovia nehlasujú. Druhá časť, kto je za, proti zamietnuté. 99. 99. Kto je za, kto je proti? Zdržali sa, zamieta sa. 101. Kto je za, proti? Zamieta sa. 4. Kto je za, proti? Zdržali sa. Prijaté 101. Kto je za, kto je proti? Zamieta sa. 103. Kto je za, 101 si musíme overiť. Overme si teda. Končím hlasovanie. 22 k 33, to je jasné, nie. Veľmi tesné. 103. Kto je za? Proti? Zamieta sa. 104. Kto je za? Proti? Overme si. Končím hlasovanie. Zamieta sa 29 proti 34. Kde sme teraz? Kompromis 4. Kto je za? Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 105. Kto je za? proti, zamieta sa. A prejdeme teraz k kompromisu číslo 6. Kto je za, kto je proti, prijaté. 118, kto je za, tu sú dve časti, kto je za, prvá časť, kto je proti, zamieta sa, 118 za, druhá časť, proti. Overíme si to. Pravdepodobne zamietnuté, ale budeme tu mať premiéra, tak budeme musieť hlasovať, aby sme to nemuseli za každým overovať. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 7, kto je za? Proti? Prijaté. 123, kto je za? Kto je proti? Prijaté. Kompromis 8, kto je za? Kto je proti? Prijaté. 130. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 137. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Dámy a páni, poprosím vás, hlasujte. 30-40% niekedy nehlasuje prítomných. Ani teraz s hlasovaním elektronicky sa mi zdá, že Charles Tenok má pravdu s tou pauzou na kávu. Končím. Prijaté 38 oproti 25. Kompromis 9. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 140. Kto je za? Kto je proti? Sto štyridsať ešte raz elektronicky. 37 oproti 29 prijaté. Prejdeme k 145. Zaujímavé zoskupenie predkladateľov. Kto je za? Proti? Zamieta sa. 147 za? Proti? Zamieta sa. Je to celkom jasné podľa toho, ako ste hlasovali. Strácame čas, pretože jednoducho ste neparticipujete na hlasovanie. Úplne, úplne to je nemožné. 147. Wer ist? Es ist geschlossen. Končím hlasovanie. 56 oproti 10, celkom jasne. To je prijaté, ale chcem vám povedať, že treba participovať. Tí, čo chcú vyjadriť pozitívne hlasovanie, tak to musia urobiť. Teraz prejdeme k 120, 149, dve časti. Kto je pr- za prvú časť? Kto je proti? Zamieta sa. Druhá časť. Proti. Zamieta sa. 151, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 152, 161, kto je za, proti, prijaté. 153, kto je za, kto je proti? Prijaté. Ria, treba si to ošetriť, kto hlasuje za EPP a kto nie. 153. Otváram hlasovanie. closed. Končím hlasovanie. It's 39 to 27. Takže je to prijaté. Prijaté. Kompromis 11, kto je za? Proti? Prijaté. A týmto sa dostávame k 157, kto je za, kto je proti? Zamieta sa. Kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 170. Kto je za? Kto je za? Kto je proti? Odpadá to? Pýta sa pán predseda. 171. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 173. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 176. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Prijaté. Druhá časť za proti, zamieta sa. Kompromis 13. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 180, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Musíme si to overiť. Končím hlasovanie. Výsledok je, že to je prijaté. Teraz prejdeme k 158, kto je za, kto je proti, prijaté. Teraz prejdeme k 186, 7, 187. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 397, to je dodatok kompromisu 13, kto je za, proti, zamieta sa. 190, 189, tri časti. Kto je za, prvá časť, proti, zamieta sa. Druhá časť, kto je za, proti, zamieta sa. Tretia časť, za, proti, zamieta sa. Teraz prejdeme k kompromisu číslo 14. Kto je za, proti, prijaté. Kompromis 15, kto je za, kto je proti? Prijaté. 209. to je za? to je proti? Zamieta sa. Dva, 211, to je za, to je proti, zamieta sa. 213. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 215. Za, proti, prijaté. 216. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. Kompromis 16. Kto je za? Proti? prijaté. Teraz prejdeme k 217, kto je za v troch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, prijaté, pardon, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, proti, zamieta sa. Tretia časť, kto je za, kto je proti, zamieta sa. Teraz prejdeme na 220, kto je za, proti, zamieta sa. 222, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 232, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 234, kto je za, proti, zamieta sa. Kompromis 17. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. Prejdeme k 100. 228. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. Teraz sa dostávame k 237. Pardon, 235. Kto je za? kto je proti, zdržali sa, zamieta sa. 237 za, proti, zamieta sa. A teraz 238 za, proti, zamieta sa. 240 v dvoch častiach, prvá časť za, druhá časť, pardon, proti, zamieta sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, prijaté. Prijaté. Kompromis 18, kto je za, kto je proti, prijaté. 248, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 249, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 250, kto je za, kto je proti, Musíme si to overiť. 250. Končím hlasovanie. Desať proti 53 zamieta sa. Kompromis 19, kto je za? Proti? Prijaté. 252. Kto je za? Proti? Zamieta sa. Iba 10% hlasovalo proti. Áno, 252. 252 ste zamietli. Odpadá to, ak je prijatý 251 a to nebolo prijaté. Takže musíme o tom hlasovať. Nie, už sme o tom hlasovali a bolo to zamietnuté. 253 za, proti, zamieta sa. 254 za, proti, Zamieta sa. Teraz kompromis 20, kto je za, proti, prijaté. 264 za, proti, prijaté. Kompromis 21, kto je za, kto je proti, prijaté. 2, 7, 1. 272. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. Kompromis 22. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 274. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 277. Kto je za? Proti? Zamieta sa. Teraz ideme 281. Kto je za? Kto je proti? Prijaté. 352. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 282. Kto je za? Kto je proti? Zamieta sa. 283. Kto je za?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 287, kto je za, kto je proti, zamieta sa. Končíme hlasovanie. Je to prijaté 35 hlasmi a 30 proti. 288. 288, kto je za? Proti? Zamietnuté. 289, kto je za? Proti? Prijaté. 290 za? Proti? Zamieta sa. 291, to je za prvú časť. Proti. Prijaté. 291 za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa. 292 za Done it? Yeah. 292. Čože 292, overíme si druhú časť. Končím hlasovanie. Rejected. Zamieta sa. 292, kto je za? Proti? Zamieta sa. 293, kto je za? Zdržali sa? Proti? Zamieta sa. 294, kto je za? Proti? prijaté. 295 za, proti, prijaté. 298 za, proti, prijaté. 296 za, proti, zamieta sa. 297 za, proti, zamietnuté. 299 za, proti, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 300, kto je za, proti, zamieta sa. Pán Lambsdorff. Vážený pán predseda, mohol by hovoriť do mikrofónu, ktorý je pred ním, aby sme ho lepšie počuli. Zilvio to stále vypína. On má pocit, že by to mal viesť sám. Taký sú všetci. 303. 303. 303. Kto je za? Proti? Vypadá. 305. Kto je za? Kto je proti? Odpadá. 306 za, proti, odpadá. 308, kto je za, proti, neprijaté. 309 Končím hlasovanie. Zo 71 sa zúčastnilo iba 57, aj to zamietnuté 42 proti 15. 1309, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 310 311, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 312, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 315, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 316, kto je za, 317, kto je za, kto je proti, Zamieta sa. 318, kto je za, kto je proti, zamieta sa. 319, kto je za, kto je proti, zamieta sa. Prečo dvakrát tí istí predložili ten istý návrh? 320. 320. Kto je za, kto je proti? Zamieta sa. 321 za. Aj to sa stiahlo. To mi musíte povedať, lebo ja to tu nemám. 322 za, proti, zamieta sa. 323 bolo zamietnuté, ale... Áno, bolo to zamietnuté. 323. Kto je za? Proti? Prijatý. 324 za. Proti? Zamietnutý. 325 za. Proti? Zamietnutý. 329 za. Proti? Zamietnutý. 331 za, proti. Zdržali sa zamietnutí. 323 za, proti. Zamietnutý. 333 za, proti. Zamietnutý. 334 za, proti. Zamietnutý. 335 za, proti, zamietnutý. 336 za, proti, zamietnutý. 337 za, proti, zamietnutý. 338 za, proti, zamietnutý. 339 za, proti, zamietnutý. 340 za, proti, zamietnutý. 342, 343, 344 za, proti, zamietnutý, 345 za, proti, zamietnutý, 347 za, proti, zamietnutý, 348 za, proti, zamietnutý, 349 za, proti, zamietnutý, 350 za, proti, zamietnutý. 351 za, proti, zamietnutý. 354 za, proti, prijatý. 355 za, proti, zamietnutý. 357 za, proti, zamietnutý. 359, 360, 361 za, proti, zamietnutý. 364 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 366 za, proti, zamietnutý. 367 za, proti, zamietnutý. 371 za, proti, zamietnutý, 357 za, 368, 369 za, proti, zamietnutý, 370 za, proti, zamietnutý, 372 za, proti, zamietnutý, pán Lambsdorff, k pozmeňujúcemu návrhu 373. Máme ústny pozmeňujúci návrh, pretože sa trochu zmenili udalosti, ako viete. Francúzsky ústavný súd zavrhol zákon o, o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 to je za 373 v správnej verzii? Kto je proti? Bolo to zamietnuté. 376 za, proti, zamietnutý. 374 za, proti, prijatý. 375 za, proti, zamietnutý, 377 za, proti, zamietnutý, 378 za, proti. ...378 za, proti, zamietnutý, 380 za, proti, zamietnutý. 387, 384 za, proti, zamietnuté. 382 za, proti, zamietnutý. 383 za, proti, zamietnutý. 385 za, proti, zamietnutý. 76 za, proti, zamietnutý, 74 za, proti, zamietnutý, 386 za, proti, zamietnutý, 387, 388 za, proti, zamietnutý, 390 za, proti, zamietnutý, 391 za, proti, zamietnutý, 393 za, proti, zamietnutý, 396 za, proti, zamietnutý, 398 za, proti, zamietnutý, kompromis 23 za, proti, prijatý, a tým prechádzame k návrhu 404 za, proti, zamietnutý. Dobre, 408 za, proti, zamietnutý. 411 za, proti, zamietnuté. 400, no to tiež teda je bezpredmetné. 418 za, proti, zamietnutý 419 za, proti, prijatý 421 za, proti, zamietnutý 421 kontrola. Thank you. Hlasovanie je ukončené. Bolo to prijaté. 37 hlasov za, 26 proti, 1 sa zdržal. No a 422. To je malo byť vlastne zlučiteľné asi 421. To je za 422? Proti? Zamietnutý. 423 za proti, prijatý. Bolo to prijaté. Liberáli hlasovali za. No dobre, tak skontrolujeme si to. 423. Hlasovanie je ukončené. I have not a feeling that every... Ja mám pocit. Dobre, 424 za, proti, zamietnutý. 425 za, proti, zamietnutý, 426 za, proti, zamietnutý, 427 za, proti, prijatý, 428 za, proti, prijat, zamietnutý, 429 za, proti, zamietnutý, 430 za, proti, zamietnutý. 431 za, proti, zamietnutý. 432 za, proti, zamietnutý. Kompromis 24, kto je za, proti, prijatý. A teraz prechádzame k 433 za, proti, zamietnutý. 434 za, proti, zamietnutý, 438 za, proti, zamietnutý, 440 za, proti, zamietnutý, 442 za, proti, zamietnutý, 443 za, proti, zamietnutý, 445 za, proti, zamietnutý. Takže to si skontrolujeme, nie je to úplne jasné. 445 445 Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. 447 za, proti. Zamietnuté. 448 za, proti. Zamietnutý. 449 za, proti. Prijatý. 450 za, proti. Prijatý. 451 za, proti Už no, to nie je také jedno, jednoznačné, takže si to skontrolujeme. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté 30 proti 29. 452 za proti Zamietnutý. Kompromis 25 za. Proti. Prijatý. 455 za. Proti. Prijatý. 458 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zamietnutá. Druhá časť za, proti, zamietnutá. 459 za, proti, zamietnutý. 460 za, proti, zamietnutý. 461 za, proti, zamietnutý. 6 za, proti, zamietnutý. Ďakujem pekne, Ria. 7 za, proti, zamietnutý, 8 za, proti, zamietnutý, 9 a 10. Ďakujem. Chcela som poznamenať, že 9 a 10 nie sú identické. Obe doplňajú na konci odseku with the aim of accession, ale Deviatka zachováva celkové znenie odseku, teda je to zmienka na open-ended process, čiže nie je to identické. Uh, uh, uh, Takže budeme hlasovať po častiach. 9. Kto je za deviatku? Kto je proti? Zamietnutý. 10 za, proti, rovnako to bolo zamietnuté. 11 za, proti, zamietnutý 12 za, proti, zamietnutý 13 za, proti, zamietnutý 14 za, proti, zamietnutý 15 za, proti, zamietnutý 17 za, proti, prijatý 18 za, proti, zamietnutý. 19-20 za, proti, zamietnutý. 21 za, proti, zamietnutý. 22 v dvoch častiach. To je za prvú časť, proti, zamietnutý, druhá časť proti, za, proti, rovnako zamietnutý 23 za, proti, zamietnutý 24 za, proti, prijatý 24, no, pán Lambsdorff, no, k 24 máme ústny pozmeňujúci návrh, tento ústny pozmeňujúci návrh mne sa mi zdá nelogicky, že hovorí, že keď sú splnené podmienky, tak v rámci rokovacieho procesu treba otvoriť kapitoly, pokiaľ nie je ohrozená národná suverenita členských štátov. Jedno, jednohlasnosť na rade sa predpokladá, no a preto je nech sa hovoriť, že sa to týka suverenity štátov. My chceme, sme proti, proti tomuto, proti tomuto návrhu v logike, v logike hlasovania je e, už aj možnosť nelogického. Dobre, ale hlasujeme bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. My sme proti tomuto ústnemu pozmeňujúceho návrhu. A jeden protinávrh stačí na to, aby to nebolo pripustené. Dobre. To je správne. No a preto budeme oči. o, o 24 hlasovať bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Kto je za? Proti? A tým toto bolo zamietnuté. 25 za. To je tam pokryté 26 za. Proti. Zamietnutý. 27 za. Proti. Zamietnutý. 28, 29, 31 za. Proti. Zamietnuté. 30 za. Proti. Prijatý. 32 za, proti, zamietnutý, 36, 35 bol 36 za, proti, zamietnutý, 37 za, proti, zamietnutý, 39, 40 za, proti, zamietnuté, 38 za, proti, zamietnuté, 26 za, proti, prijatý, 41 za, proti, zamietnutý, 42 za, proti, prijatý, 45 za, proti, zamietnutý, 46 za, proti, zamietnutý, 27 za, proti, prijatý, kompromis, 28 za, proti, prijatý, kompromis 29 za, kompromis 29 za, proti, prijatý, 64 v dvoch častiach, to je za prvú časť, proti, prijatá. Druhá časť za, proti, zamietnutá. Jedna za, proti, zamietnutá. Dva za, proti, prijatá. Tri za, proti, zamietnutý. Štyri za, proti, prijatý. 5 za, proti, zamietnutý elektronické hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Správa bola prijatá, 54 hlasov za 7 proti, 2 sa zdržali. Srdečne gratulujeme. Pani Ome, máte slovo? Áno, predseda. Ja by som chcela poďakovať nie len našom personálu, zamestnancom, kolegom, pretože to bolo veľmi náročné tentokrát eh, z našej skupiny a sekretariátu výboru si všetci zaslúžia pochvalu moji osobní spolupracovníci, ale rovnako by som chcela povedať pár slov vďaky na adresu pána Obielsa, ktorý je dnes chorý. A rovnako ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Äh, abstimmen und die No, ďalšie dve hlasovania budeme äh, dve hlasovania uskutočníme budúci týždeň. Nemôžeme hlasovať ďalšie do ešte hodinu. Máme tu ešte jedno hlasovanie, ktoré zvládneme teraz. To je stanovisko k PNR. Máme kto je, je za pozmenujúce návrhy. Takže hlasujeme o tomto jednom bode. K tomu sa môže prihlásiť. Ungureanu. Kto je za pozmejúce návrhy 1 a 4? Kto je proti? Zamietnuté. Kto je za stanovisko v elektronickom hlasovaní? Hlasujeme. Kto je za stanovisko? stanovisko Unguriánu, záverečné hlasovanie. Kto je za? Pour. Kto je za? Prosím, hlasujte. Hlasovanie je ukončené. Let's do it again. We vote. Dobre, tak ešte raz hlasujeme o správe Unguriano, stanovisko teraz elektronické hlasovanie, záverečné o celom návrhu stanoviska. O pozmeňujúcich návrhoch sme už hlasovali. Áno, o pozmeňujúcich návrhoch 1 a 4 sme hlasovali. To bolo zamietnuté. Dobre, všetci, ktorí nehlasujú a chcú opakovanie. Zúčastnite sa hlasovania a potom to bude jednoduchšie. Takže toto je naposledy. Na budúce. Dejina, takže kto je za pozornosť návrhy 1 a 4? Proti? Bolo to zamietnuté. Kto je v elektronickom hlasovaní? O no, celom návrhu stanoviska. Pourquoi tu as les amendements Hlasovanie je ukončené. A bolo to 26 hlasov za, 12 proti, 13 sa zdržali. To je výsledok. Mist, Mr. Lambsdorff. As we have... Pán Lambsdorff, mali sme, mali sme dobrý, dobrý plán, aby sme hlasovali o Európskom fonde pre demokraciu. Zajtra sa uskutoční pracovná skupina SVČ. Sekretária či žela, aby sme hlasovali, aby sme mali jasný mandát, s ktorým parlament môže tam vystupovať. Máme, mali sme komprimovanú postup pre Turecko, o tom sme mohli hlasovať aj v budúcnosti, budúci týždeň. No a preto navrhujem, aby sme hlasovali minimálne o EED, je tam veľa kompromisov, pôjde to rýchlo. Je mi to veľmi ľúto, bolo to veľmi nabité. Hlasovanie bolo e, dlhé. Hlasovali sme približne tisícké pozmeňujúcich návrhov. No a náš host stojí pred dverami. Náš host už je pred dverami. Nože, možno nie som veľmi organizovaný, ale to už nezmením. A preto kolega Lambsdorff, mali ste na úvod povedať, že máme o tom hlasovať skôr a nie na konci. Aby sme to urobili, tak by si pomohli. Ale ja to už nezmením na Turecku sme mohli hlasovať budúci týždeň. Sekretariat to zamietol. Uvidíme, ako dlho to bude pokračovať, či ešte o 12. máme čas a potom, ak skôr skončíme, a sa tomu budeme venovať. Teraz príjmeme pána ministra a premiéra. Takže prosím, ďalšie hlasovanie po tomto zasadnutí. Približne 12.00. Dámy a páni, prosím, usadte sa. Voting... Po dvoch hodinách úporného hlasovania sme trošku unavení, ale... Alexander, posadte sa. Budeme hlasovať o vašom uznesení neskôr. Rád by som <clears throat> privítal premiéra Kataru. Je to zároveň minister zahraničných vecí. Ďakujeme veľmi pekne za to, že ste prišli. A Katar momentálne zohráva veľmi dôležitú úlohu na Strednom východe v procese zmien Severnej Afriky, Sýrie Myslím si, že vaša excelencia je tiež členom eh, sekretariátu Arabs- Ligy arabských štátov. A, takisto ste sa zúčastnili valného zhromaždenia OSN. Čiže je veľmi dôležité, aby sme sa v tejto ťažkej situácii eh, porozprávali. Nechcem eh, naďalej rozprávať, ale hneď na začiatku poviem, pán premiér, že Európska únia má veľký záujem na posilnení vzťahov medzi EÚ a GCC, e, pretože podľa mňa to je veľmi dôležitá časť budúcej politiky tohto regiónu. A teraz vám dávam slovo, pán premiér. Thank you very much. Our... Ďakujem pekne. Budem hovoriť po arabsky. Poprosím, aby ste si dali sluchátka. v mene Boha milosrdného. E, pán predseda výboru a Federovského parlamentu, dámy a páni, e, členovia poslancu, pos, e, členovia Európskeho parlamentu, nech Božia milosť a požehnanie sú s vami. Som hrdý na spoluprácu, konzultácia, dialog, ktorý existuje medzi Katarom a rozličnými organizáciami, inštitúciami a, a krajinami Európskej únie. Chcem vyjadriť tiež našu snahu posilniť a rozvíjať takéto vzťahy v regionálnych a medzinárodných otázkach, ktoré sa týkajú nás všetkých. Chcem tiež povedať v tomto ohľade, že naša úzka spolupráca v riešení libyskej otázky nedávno, somalskej otázky a sírskej otázky, alebo skôr sírskej tragédie, sú príklady spolupráce typické pre eurokatarské a euroarabské vzťahy. Chcel by som vám poďakovať za vaše pozvanie, aby som sa mohol obrátiť na vás, hovoriť o politike Kataru voči dôležitým eh, zmenám a štruktúralnej transformácie, ktorá sa uskutočňuje v arabskom svete pod názvom Arabská jar alebo jar arabského ľudu, ktorý chce eh, mať dôstojné, dôstojný život a určiť svoju budúcnosť. Pokiaľ ide o e, povstania, tak vládcovia by mali uznať napriek rozličným okolnostiam charakter problémov a úroveň rozvoja v každej krajine a proaktívne štrukturálne reformy, otvorenosť voči požiadavkám ľudom a ľudí a dialog sú nevyhnutné pre konsolidáciu, pre stabilitu a to je základ legitímnej politiky a prosperity. Od samotného začiatku protestov a víziev na zmenu my v Katare sme toho názoru, že reformy sú dôležitejšie, že veci sa musia zmeniť a politika popierania nie je riešením a že lídry by mali byť proaktívni, zavádzať reformy a zmysluplný dialog a vytvoriť novú sociálnu zmluvu medzi štátom a spoločnosťou. Ak dávna a menej dávna história má byť nejakým e, vodítkom, tak e, musíme ju použiť na to, aby sme čelili e, takýmto posunom, takýmto hnutiam ľudu. My, tak ako aj tí ostatní, si už dlho uvedomujeme, že sopka by mohla vybuchnúť, tak ako je to v správach e, rozvojových programov OSN alebo programov arabského rozvoja od začiatku 2002 a upozorňujeme na socioekonomické štruktúrálne krízy, e, rastúce rozdiely e, medzi postavením vládcov a občanov vo viacerých oblastiach, kolaps e, vzdelávacieho systému a demografické výzvy, e, Eh, posilnenie tou skutočnosťou, že viac ako 50 Arabov má menej ako 24 rokov. Následne na to čelíme výzvam vytváraniu obrovského počtu pracovných príležitostí pre mladých ľudí, hlavne nezamestnaných absolventov. Je to časovaná bomba. Eh, skutočného a skrytého, skutočnej skrytej nezamestnanosti. Sú tu potrebné eh, mm, zmeny, štrukturálne zmeny, ktoré vyriešia túto nerovnováhu. A eh, ľudia platili veľkú cenu za túto zmenu, pretože tu neboli žiadne potrebné kroky zo strany štátu v sociálnej a hospodárskej oblasti. Skutočne štát Eh, si neplnil svoju úlohu, eh, zaoberal sa iba ehm, neproduktívnym hospodárstvom, riešenia neboli primerané pre danú spoločnosť a spolu s, s tým chýbala sociálna sieť, nebola tu dostatočná demografická účasť e, na vývoji spoločnosti, bránilo sa rastu a rozvoju občanskej spoločnosti. E, v informačnej a komunikačnej ére už nie je možné, aby arabská spoločnosť e, mala bariéru pred znalosťami, sieťami a prístupom k týmto sieťam. Arabská revolúcia Ehm, je sprevádzaná revolúciou sociálnych médií e, na Facebooku, na Twitteri, hlavne arabské televízne kanály zohnávajú veľmi dôležitú úlohu v informácii o týchto udalostiach. O tomto rozvoju ukázali vysokú úroveň profesionalizmu a zaangažovanosti arabských médií. Toto sú revolúcie pre reformu. Predstavujú širšie sektory, regióny, trendy, epochy, aj keď mladí ľudia boli vždy v popredí. Mladí ľudia sa vždy snažili o zmenu. Zmenu, ktorú orgány nepočuli, nevideli prichádzať a preto, preto že sú politicky hluchí a slepí tomto ohľade by som chcel zdôrazniť základnú skutočnosť, že napriek spoločnej kultúrnemu, sociálnemu a politickému charakteru arabských ľudí a stimulom k modelom zmenám Eh, mm, spoločnosť, každá spoločnosť má svoje vlastné charakteristiky, ktorá by sa dala zhrnúť do dvoch kategórií. Prvá z nich sa týka vnútorných faktorov. Je to štruktúra, zloženie, komponenty spoločnosti, úroveň politického sociálneho rozvoja a druhá kategória vyplýva z geostrategickej pozície štátu, ktorý prechádza eh, transformáciou a vyplýva to zo strategickej dôležitosti zložitosti štátu, čo niekedy veci ďalej komplikuje vo vnútorných a vonkajších faktoroch, ktoré kolidujú. Súčasná sírska kríza je toho najväčším príkladom. Dámy a páni, od začiatku arabských revolúcií Katar zohrával priamú úlohu v snahe pomôcť a maximálne sa zúčastniť na zachovaní mieru a udržania eh, mm, rytmu zmien. Eh, zabrániť, snažili sme sa zabrániť negatívnym dopadom. Tuniská a neskôr egyptská revolúcia zostali kvôli svojim špecifikám oboch krajín v národnom rámci a stanovili tón pre rýchly, eh, rýchlejší rytmus zmien. V Jemene je riziko veľkej explózie, čo by malo dopad nad rámec národných hraníc. GCC zohráva teda primárnu úlohu, formuluje iniciatívy, načrtáva cestovnú mapu na dohody, e, ktoré by krajiny dostali z ťažkosti. Riešenie jemenskej krízy by bolo úspešným modelom aj pre sírskú situáciu, ale tu sú samozrejme e, rozličné špecifiká. V libyskom príklade, v prípade sme sa snažili spolu s Ligou arabských štátov zabrániť tomu najhoršiemu, vytvoriť mechanizmus, ktorý by riešil potrebné zmeny e, ktoré e, vedúci lídry neuznávajú a preto Líbia čeli riziku e, vnútornej vojne. Katarská diplomácia spolu s bratskými arabskými a európskymi krajinami zohrávajú kľúčovú úlohu v, vo formovaní medzinárodnej pozície Hovorím o historickej pozícii, pretože toto je začiatok e, z, z fundamentálnych zmien voči e, arabskej jari. E, Líbyská účasť sa zastavila v mnohých orgánov. Je to precedens, ktorý sa zopakoval aj v sírskom prípade, kde účasť arabský, členských krajín Arabskej ligy bola prerušená z, dom- z domácich dôvodov. Riešenie je kľúčové e, pre Bezpečnostnú radu a pre schválenie rezolúcie 1973 e, to vydlaždilo cesto pre týchto ľudí, aby sa urobili najdôležitejšie zmeny. Dámy a páni, dnes sme svedkami arabskej tragédie obrovských rozmeroch, kde sírsky režim pokračuje vo vojenských riešeniach založených Eh, na útlaku ľudí, ktorí sa snažia o zmenu. Eh, bol som poctený predsedať ministerskému výboru o Sýrii, ktorý sa vytvoril Radou Arabskej ligy spolu s generálnym tajomníkom a ministrami. Mal som rozličné kontakty eh, so sírským vedením, naliehal som na nich, aby prestali s násilím Liga arabských štátov prijala viaceré rezolúcie a formulovala cestovnú mapu, aby sa vyriešila táto tragická kríza, aby sa um, zrealizovali pozorovateľské misie. Vieme, ako sa to skončilo opakovane. Uh, hovoríme, že riešenie je v rámci arabskej iniciatívy a každý odklad, uh, neuznávanie uh, E, reality ďalej skomplikuje túto krízu. Zabíjanie občanov nie je riešením a nerieši to krízu ani pre sírsky režim. Sírska vláda hovorí, že teroristi e, páchajú násilie, ale nehovorí, že ona sama prvá začala používať vojenské opatrenia, aby zabránila mierovým demonštráciám občanom, ktorí žiadali reformy a uh, a slobodu. Teraz e, počet detských obetí presiahol stovky. Môže niekto tvrdiť, že tieto deti boli teroristi? Nie je to tak, že títo občania e, sa chytili zbraní po tom, čo ich mesiace zabíjali, mučili kvôli ich mierovým e, krokom a hnutiam? Sýrska vláda hovorí, že je tu skrytá agenda, ktorú majú niektoré štáty voči Sýrii. Tieto tvrdenia nie sú pravdivé. Uh, um, a skrývajú opresívnu politiku sírskej vlády, ktorú odsúdili mnohé štáty, Rada pre ľudské práva, Valné zhromaždenie OSN a Organizácia pre ľudské práva. Uh, my sme sa obrátili na Bezpečnostnú radu, eh, aby schválila arabskú iniciatívu, aby vyjadrila medzinárodné posolstvo, podporila arabskú pozíciu a adresovala to arab, eh, sírskému režimu. Čo je veľa, to je veľa. Akceptovať to, čo predložili Araby a eh, sírsky ľud, žiaľ, Stretli sme sa s dvojitým ruskočínskym vetom. Celý svet podporil cestovnú mapu a jej rámec zameraný na to, aby sa Syria dostala z toho tmavého tunela, kam ju zavliekol tunajší režim. A k tomu smerovalo aj uznesenie e, generálneho zhromaždenia OSN. Stretnutie priateľov sírskeho ľudu je výrazom posolstva, aby sme v záujme zachovania miera a stability sa vyhli ďalším e, obetiam a krvi prelievaniu, aby sme zachovali sírsky štát a spoločnosť, územnú integritu a suverenitu. Týmto smerom sa angažujeme. Musíme akceptovať iniciatívu Arabskej ligy, ktorá má medzinárodnú podporu, je založená na uznesení z 22. januára 2012 a 12. februára 2012. Chcel by som zdôrazniť potrebu poslať spoločné arabsko arabské um, vojenské sily a jednotky OSN, aby sme uh, vytvorili priestor podpory, vrátane naliehavého riešenia krízy, humanitárnej pomoci sírskému ľudu. Našim cieľom v tomto snažení je zastaviť krvi v Sýrii a konečný cieľ, tak ako to vyjadrujú všetky zložky sírskej opozície, je vytvorenie demokracie, rešpektovanie práva všetkým. Pokus sírskeho režimu um, vyvolať strach zo zmien by mohol viesť k porušovaniu práva menšín a toto protirečí realite. Zástupcovia Národnej rady vo svojich prejavoch na stretnutí v Tunise povedali, že opozícia chce dodržiavať práva menšín, zaobchádza s nimi ako so sírčanmi na základe ich občianstva. V tomto kontexte vítame uznanie Sýrskej národnej rady. Dámy a páni, výzvy arabskej jary, jary arabského ľudu nie sú jednoduché. Všetci si uvedomujeme poučenie z revolúcie vo svete. Sme si vedomí e, týchto vízieb, Sme si tiež vedomí, že žijeme v globálnom svete a my v Stredomorí a v Perskom zálive e, sme súčasťou tohto globálneho sveta, ktorý má vplyv na nás všetkých, hoci v rozličných časoch. Dámy a páni, je tu jedna veľmi dôležitá vec, e, s ktorou sa na vás chcem obrátiť, aby ste mali plný obraz o politickej scéne, ktorá je pred nami. Myslíme si, že práca smerom k reformám e, nepovedie k výsledkom, kým sa nevyrieši problém Palestíny a konflikt na Strednom východe, pretože toto je základná otázka. Nevyriešenie tejto kľúčovej otázky znamená, že tento región bude naďalej v konflikte. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za váš príhovor, vaša excelencia. Teraz zostane slovo pán Franka. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Vítame pána premiéra v mene EPP. Ako ste povedali, Vaša krajina je lojálnym spojencom počas arabskej jary a počas ťažkostí, ktorým Stredný východ e, čelí, takisto aj iné krajiny, ako napríklad Eritrea, tiež ste e, prispeli k práci na uznesenie OSN, valného zhromaždenia, ktoré práve schválilo rezolúciu, ktorá žiaľ nie je záväzná a nerieši sírskú krízu. Vaše názory sú jasné a chcel by som vám položiť dve otázky. Najskôr k Sýrii a potom k situácii v Iraku. Pokiaľ ide o Sýriu, pán premiér, ste za to, aby prezident Sýrie bol, e, predstúpil pred Medzinárodný trestný tribunál a ako povedal m, mm, francúzsky minister zahraničných vecí, medzinárodné spoločenstvo by malo byť aktívnejšie vo vzťahu a malo by viac podporovať disidentov v Sýrii, to zrejme viete. Chcel by som tiež sa vyjadriť e, k Iránu. Problémy e, rozvoju jadrových technológií v Iráne. Aké, aký je váš názor na túto oblasť, na túto situáciu v Iráne? A na záver, Vaša krajina má 17 medzinárodných bilaterálnych dohôd s krajinami EÚ. Pokiaľ ide o civilnú leteckú dopravu a rokuje sa s piatimi ďalšími európskymi členskými krajinami, e, je tu dohoda modrého neba medzi týmito krajinami a vašou krajinou. Čo môžeme urobiť, aby sme vám pomohli v tomto projekte? Ďakujem pekne. Pani Gomeš. Ďakujem. Pán premiér, ako spravedajkyňa Európskeho parlamentu pre Líbiu si cením alebo chápem dôležitú úlohu, ktorú zohráva vaša krajina eh, v, v oslobodzovaní eh, krajín od diktátorských režimov. A cením si úlohu vašej krajiny pokiaľ ide o činnosť Al Jazeera, dôležitého zdroja informácií nielen pre arabský svet, ale zároveň by som sa vás chcela spýtať, mám tu správu Slobodného domu o udalostiach minulý rok. Hovorí sa o politickej slobode a občianskych slobodách – A vaša krajina sa tu pokladá za nie slobodnú. Ste len stupienok nad Iránom a dva stupne nad Saudskou Arábiou. Mohli by ste nám povedať, prečo tieto dôležité myšlienky, ktoré ste nám teraz predniesli o vašom pochopení toho, ako tento vulkán vybuchne Mohli by ste nám povedať, ako by sa toto mohlo odzrkadliť aj u vás doma vo vzťahu k vašim vlastným ľuďom a takisto aj k migrantom a ženám? Chcela by som sa spýtať e, vo vzťahu k Líbii. Všimla som si tú veľmi dôležitú úlohu, ktorú zohrávate, ale tiež som počula od tamojších ľudí, že sa podporuje radikalizmus zo strany vašej krajiny v Líbii. A to by mohlo vied, viesť k vytvoreniu ďalšieho vulkánu v budúcnosti. Čiže poprosím komentár a k Sýrii. Ako si myslíte, alebo mohli by ste napomôcť tomu, aby sírska opozícia, ktorá je taká roztrieštená, prekonala tieto problémy vzhľadom na súčasnú tragédiu a teda vytvorenie lepšej budúcnosti. Ďakujem. Pán predseda, kolegovia, vážený pán premiér, v mene mojej politickej frakcie by som vás tiež chcela privítať a poďakovať sa vám za vaše slová. Mala som to potešenie byť hosťom vo vašej krajine pred desiatimi rokmi počas ministerskej konferencie, ktorá viedla k dohode z Dohy o Svetovej obchodnej organizácie a teda um, viem, aká je vaša pohostinnosť a je pre mňa potešením, že ste tu. Môj kolega Sala Franka, chcel by... A ja sa chcem spýtať o, na Irán. Nie len pokiaľ ide o tie obavy, ktoré máme už dlho ohľadom jadrových programov Iránu, ale aj z pohľadu nastávajúcich volieb dochádza k čoraz výraznejšiemu násiliu voči obyvateľstvu. To je teda jedna otázka. A druhá otázka Poprosím o váš názor na vývoj cien ropy a plynu a dôsledky zvyšovania cien energií na svetové hospodárstvo. Ďakujem. Pardon, pardon, merci. Áno, prepačte, vitajte, pán minister. Ja by som vás poprosila, aby ste nám predstavili vašu stratégiu voči Sýrii. Som tu. Pán premiér si zabudol okuliare, takže zrejme nevidí dobre rečničku. Počkáme asi. Euh, Pán minister, chcela by som vás poprosiť, aby ste nám uh, vysvetlili stratégiu k Sýrii, pretože vieme, že stretnutie uh, skupiny priateľov uh, Sýrie neprinieslo konkrétny výsledok. A ak nadviažem na to, čo ste povedali, nasadenie síl OSN, vrátanie arabských jednotiek do Sýrie, a táto perspektíva je stále veľmi komplikovaná, vrátanie humanitárnych koridorov. To teda znamená, že sa musíme jedného dňa rozdeliť. Buď to bude priamy konflikt e, s režimom Sýrie, alebo nejaký iný spôsob, ako zastaviť toto násilie. Ako to môžeme urobiť? E, pracujeme s Ruskom. Myslíte si, že toto je kredibilná cesta? Máte takéto niečo v pláne alebo na mysli? Alebo za akých podmienok si predstavujete uh, um, využitie uh, vojenských síl bez toho, že by to viedlo k tomu, čo sa stalo v Líbii? Situácia je naozaj neznesiteľná a nevieme, uh, nepoznáme jasnú stratégiu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja patrím medzi tých, ktorí sú, boli proti zásahu NATO v Líbii. Náš názor alebo naše stanovisko potvrdil následovný vývoj v tejto krajine. Pokiaľ ide o mladých ľudí, E, krajiny, ktorú vediete vy. Vnímate vy sám seba ako niekto, kto je za mierový prístup, za to, aby sa zabezpečili dodávky surovín, hlavne ropy a zemného plynu hladko. A ak by som mohol hovoriť o podrobnostiach, podľa správy BBC vaša krajina, Katar, ešte pred nasadením NATO jednotiek v Líbii poslala 7 tisíc vojakov do Bengazi. A toto sa nikdy nepotvrdilo alebo nevyvrátilo. Kadáfi bol jednoznačne diktátor, ale otázka je, má vaša krajina nejaké iné ašpirácie alebo úmysly v tomto regióne? Mohli by ste nám povedať, koľko vojakov má Katar v Syrii a k Iránu? Urobilo na mňa veľký dojem, keď sa pozriete na vývoj eh, v Sýrii, na dôvody a na rovnováhu. Tu možno očakávať alebo musíme sa pozerať aj na druhú stranu mince. My nie sme jediní, ktorí majú záujmy v Sýrii a musím povedať, pán premiér, že mám veľké obavy z toho, čo som počul. Hovorili ste o, o úmysloch Arabskej ligy v Sýrii a, a o vyhláseniach Kataru k medzinárodnému právu, k, k rezolúciám OSN. Ak vaša krajina bude pokračovať v tejto politike, ja som veľmi prekvapený, prečo krajiny rady spolupráce v Perskom zálive prečo má Katar takú agresívnu politiku, prečo má mať takú agresívnu politiku a potom k Palestíne, eh, k palestínčanom v Gaze. Eh, cítime tu určitú robustnosť voči eh, týmto palestínčanom. Tiež ste napomohli populárnemu alebo povstaniu ľudí v Bahrajne. Moja otázka teda je, ak prokurátor Medzinárodného trestného tribunálu by mal um, napadnúť uh, Katar kvôli tomu, že má svoje vojenské jednotky uh, v Sýrii. Čo by ste urobili, keby sa takéto niečo stalo? Ďakujem pekne. Vítajte, pán premiér, som tu v mene e, skupiny ECR. Ja som sa práve teraz som skončil e, interviu s Al Jazeera na Balkáne. Blahoželám vašej krajine k televízii Al Jazeera, ktorá je globálnou televíziou a určite Eh, je to pozitívne aj pre vašu vládu. Vaša krajina je prominentným hráčom eh, v arabskom svete a v GCC. A ja som trošku zmetený ohľadom úlohy Kataru v zahraničných otázkach. Eh, Samozrejme, máte obrovské bohatstvo, ale ste veľmi malou krajinou, pokiaľ ide o počet obyvateľov a vojenských jednotiek. Mám pocit, že je to niečo ako David a Goliáš um, ako sa snažíte teda ukazovať svaly v procese arabskej uh, jary, um, váš vzťah k rebelom uh, k Líbii, uh, takisto islamské frakcie a počul som, že um, teraz zbranie, ktoré ste kúpili, má uh, Al-Qaida v Saheli, čo je poľutovaniahodné. hodné. Nič menej kladiem si otázku ohľadom vašej strategickej vízie v regióne. Vnímate potrebu väčšej demokracie? Vždy som bol za naozajstné monarchie na Strednom východe. E, napríklad Perský emirát bol oveľa trvanlivejší ako falošná monarchia Kadafiho rodiny, Mubarakovej rodiny a tak ďalej. Možno, že toto je model, za ktorý, ste, za ktorý ste nejaká ústavná monarchia s parlamentnou demokraciou, niečo také, ako sa snaží urobiť Maroko alebo Jordánsko. Mohli by ste nám načrtnúť podrobnejšie vašu víziu pre váš región e, v svetle arabskej jary, a keďže ste sa stali veľmi veľkým hráčom e, v e, porovnaní s pozície spred niekoľkých rokov, Kladnem si teda úlohu, kam to všetko, e, otázku, kam to všetko vedie. Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. Premiér, máte slovo. Ďakujem. Pokúsim sa hovoriť arabsky. Pokúsim sa odpovedať na otázky najskôr teda Katar, Sýria, Líbia, aby sme pokryli všetky otázky, ktoré odzneli. Na začiatok hovorili sme o Sýrii a tu treba zdôrazniť, že táto situácia sa zhoršuje a preto si vyžaduje zásah medzinárodného spoločenstva. Katar sa nikdy nesnažil zasahovať do vnútorných otázok tejto krajiny a nikdy sme sa nepokúšali presadzovať svoje záujmy v tejto regionálnej aréne alebo na medzinárodnej aréne. Katar je malá krajina s malým počtom obyvateľov, ale je veľmi ambicioznou, pokiaľ ide o stabilitu tohto regiónu. Čiže snažíme sa o mierové riešenie existujúcich problémov v danom regióne. Či už sú to problémy Iránu, Sýrie, alebo izraelsko-palestínskych vzťahov. Myslíme si, že v, našej, v našom regióne je veľa problémov, ktoré si vyžaduje, vyžadujú posilniť spoluprácu na arabskej aj na medzinárodnej úrovni. Keď sa pozeráme na sírskú situáciu, ako aj na líbyjský príklad, tak Katar nie je susediacou krajinou Líbie, nič menej. Keď sme videli, že vládca Líbie používa tanky a lietadlá proti svojim vlastným ľuďom, proti e, nevinným e, civilom, tak keď sme videli tisíce protestujúcich, ktorí boli uväznení a keď sme videli, ako brutálne režim zaobchádza s masovými protestujúcimi v Líbii, keď sme videli nevinných občanov, ako boli vraždení len preto, že protestujú alebo e, vyžadujú zmeny, tak sme sa rozhodli zasiahnuť. Hovorili ste o 7 tisíc katarských vojakov v Bengazi pred začiatkom e, zásahu NATO tak tu by som chcela spomenúť, že toto nie je správna informácia. My nemáme 7 tisíc vojakov v katarských ozbrojených silách. Ako by sme mohli poslať 7 tisíc vojakov do Bengazy? Čo sme ale urobili, je, že sme tam poslali humanitárnu pomoc a potom, keď NATO bolo požiadané, aby zasiahlo zo strany OBSE, vytvorila sa aliancia, tak my sme sa pridali do tejto koalície, pretože sme chceli zabrániť krvavému kúpeľu v Líbii. Keď sa prijalo rozhodnutie na konferencii v Paríži v tom čase, tak e, my sme bol, sa rozhodli, že sme súčasťou, chceme byť súčasťou medzinárodného spoločenstva a Vytvorili sme koalíciu a rozhodli sme sa, že sa pridáme. V tom čase sme chceli len zastaviť krvi prelievanie. Obávali sme sa, že kým Bezpečnostná rada príjme rozhodnutie alebo rezolúciu, tak Benghazi uh, zmizne z povrchu zemského. Čiže chceli sme tomu zabrániť a preto sme sa pokúšali pomôcť libyským e, ľuďom a poskytnúť im pomoc v rámci medzinárodnej spoločenstva. Nemali sme predtým žiadne záujmy v Líbii, tak ako tam nemáme žiadne záujmy ani teraz. Vynaložili sme obrovské prostriedky, aby sme im pomohli, hlavne civilnému obyvateľstvu. A všetci viete, že že nebolo jednoduché um, konať uh, v súvislosti s líbyským vedením, boli tam mnohé medzinárodné zásahy a mm, ja to chápem tak, že nikto tu mm, nemôže spochybniť alebo ľutovať tú skutočnosť, že Kadáfiho režim e, padol. Tento diktátor bol krúči, krutý voči svojim ľuďom, aj iným ľuďom vo svete. Toto bol režim, ktorý stál za mnohými útokmi vo svete. Niektorí z vás uh, spomenuli naliehavosť eh, a naliehavú otázku mm, a situáciu islamských skupín eh, v týchto krajinách. Vy ste demokrati, my rešpektujeme slobodu Európanov vybrať si svojich lídrov. A lídry, ktorí si vybrali egyptiania, tunisania alebo libičania, by mali mať rovnaké možnosti a rovnaký rešpekt. Ak sa títo ľudia rozhodnú, že chcú mať islamských lídrov, tak to bude poprvýkrát, kedy islamské strany sa dostanú k moci v týchto krajinách a je to na ľuďoch, aby sa rozhodli, či ich chcú pri moci alebo nie. Musíme rešpektovať túto slobodnú vôľu. Nemali by sme sa eh, len obávať islamskej iska, islamských strán, islamskej vlády. Ak sa ľudia takto rozhodnú, tak musíme túto voľbu rešpektovať. Ale ak, eh, ak by sme sa mali rozhodnúť medzi režimom a ľuďmi v Sýrii, tak by sme šli v, smerom alebo cestou ľudu. To, čo sa deje teraz v Syrii, nie je akceptovateľné. Sú tu vraždy, zabíjanie nevinných. Vieme, že mnohé iniciatívy eh, sa prijali za posledného pol roka, pokiaľ ide o Sýriu. Snažili sme sa mierovo zasiahnuť, aby sme sprostredkovali kompromis, dohodu v Sýrii a sírske vedenie malo spolupracovať e, s arabskými lídrami preto, aby sa takýto kompromis dosiahol. Žiaľ, všetky naše pokusy stroskotali. A sírsky režim sa snaží získať čas, manevrovať, aby vyriešil od tieto otázky silou a násilím. Myslím si, že Sýrčania stoja za našu podporu, stoja za našu pomoc. Chceli by sme vyriešiť tento problém mierovo. A o toto sa snažíme, na toto ašpirujeme, preto aby sme lepšie slúžili a chránili týchto ľudí režim sa rozhodol, že bude reagovať brutálne za pomoci tankov, e, používa bomby, lietadlá proti svojim vlastným ľuďom. Vieme, že od začiatku e, mm, sme sa snažili e, o mierové riešenie. Pred desiatimi mesiacmi sme urobili mierové pokusy o riešenie Arabská liga sa snaží o sprostredkovanie kompromisu. Žiaľ, režim naďalej brutálne postihuje e, protestujúcich a po desiatich mesiacoch e, ľudia v Sýrii tiež reagujú násilne, majú pocit, že ich utrpenie nevyvolalo potrebnú reakciu v Európe. V opozícii sú aj islamisti, um, neviem, či je tam aj Al-Qaida, ale nemyslím si, že toto by mal byť dôvod preto, aby sme nekonali, neurobili niečo pre sírsky ľud. Nemyslím si, že ich treba, že s nimi treba takto zaobchádzať. Vieme, že mnohé islamské strany boli zvolené v moslimských krajinách a nezískali uznanie Európy v Alžírsku a v ostatných krajinách v Palestíne. Ale keď sa vrátim k Sýrii, nechceme nevyhnutne vojenský zásah v Sýrii. Nie sme za vojenské riešenie. My chceme umožniť sírskému ľudu, aby si vybral svojich lídrov demokraticky. Sme za reformy v Sýrii, ale myslíme si, že proces reforiem sa nezačne zo strany režimu. Musí ho začať ľud a na základe jeho požiadaviek takéto reformy začnú. Tak ako sa situácia v Sýrii vyvíja, my dúfame, že sírsky ľud dosiahne to, na čo ašpiruje. Tí z vás, ktorí hovorili o vojenskej situácii eh, v Sýrii. Nemyslíte si, že je tam potrebné poslať humanitárnu pomoc? My v Katare sme požiadali o vytvorenie arabských mierových síl, ktoré by šli do Sýrie, aby ukončili brutalitu a umožnili nám humanitárne pomôcť sírskému ľudu. Takže keď hovoríme o intervencii, tak vždy nám kladú otázku, či sme za vojenský zásah v Sýrii alebo nie. My nemáme nejaké záujmy v Sýrii. Našim jediným záujmom je ochrániť a pomôcť sírským ľuďom. Čiže my sledujeme záujmy sírskeho ľudu a snažíme sa nájsť riešenie slepej uličky, ktorej sa Sýria nachádza. A predtým, ako budem hovoriť o Iráne, by som chcel požiadať Európsky parlament, aby mal väčšie pochopenie pre tento región. Nemali by sme to vnímať takto jednostranne, nemali by sme to pozerať zo strany iba jednej politickej strany respektíve jednej strany ako také. Ide tu o problém, ktorý musíme riešiť z humanitárneho hľadiska. Musíme nájsť určité koridory, humanitárne koridory a nechceme, aby tu boli teraz skupiny, ktoré by intervenovali do Sýrie násilným spôsobom. Chceme vytvoriť e, mierové skupiny a chceme zachrániť životy ľudí a detí. Je to priateľné pre Európsky parlament, že tieto vraždy a tieto mm, prelievanie krvi, čo vidíte každý deň v televízii, aby to ešte pokračovalo? Apelujem na vaše svedomie. Ja viem, že to nedokážete akceptovať, o tom nemusíme ani hovoriť. Práve naopak, my potrebujeme celkom jasný prehľad o tejto situácii. Nemalo by tu byť nejaký Nemali by sme pripustiť nejaký lobizmus. Viem, že sú tu záujmy, sú tu lobbysti, ktorí sa snažia ovplyvniť aj Európsky parlament. Avšak ja by som vám chcel iba odporúčiť, že to treba vnímať celé iba z objektívneho hľadiska. A potom tu ešte máme ďalšie otázky, ktoré zostávajú. Irán. My sme proti akúkoľvek vojenskú intervenciu do Iránu. My sme za riešenie mierovým spôsobom v tejto krajine. Irán je susedskou krajinou Kataru a je to dôležitý partner v celom regióne. My sme za to, aby sa situácia vyriešila diplomatickým spôsobom a my zastávame názor, že diplomatickým spôsobom sa dá nájsť riešenie s touto krajinou. Myslím, že dialog je najlepšie vhodný na riešenie tohto problému. Irán je veľkou krajinou, rozhodujúcou v regióne a ak to je mierová elektráreň atomová, tak jednoducho na to majú na nárok v Iráne, ale ak to nevyužívajú na mierové účely, tak to jednoducho budeme musieť preskúmať bližšie. Máme tu však aj iné krajiny, ktoré majú atomové elektrárne my nepodporujeme nemierové určenie nejakých atomových elektrární, pretože každé takéto nemierové využívanie by mohlo prispieť k atomovému zbrojeniu v celom regióne. A to by bolo už potom nebezpečné. My sme presvedčení o tom, že riešenie musí byť riešením, ktoré podporia všetky krajiny tohto regiónu na to, aby sa vyriešil problém Iránu. Niektorí spomenuli moju krajinu Katar. A ja som chcel až do poslednej chvíle vyčkať, pokým sa vyjadrím k tomuto bodu. Poprvé, nie som presvedčený o tom, že to, čo je v správe o Katare, správ, že je správne. Viete, že situácia žien v Katari, máme dokonca ministerku, máme veľvyslankyne, ženy sú vo všetkých oblastiach aktívne a pokiaľ ide o dodržiavanie slobôd, nemáme napríklad politických e, väzňov, máme v Katare ústavu, ktorá je moderná a všetci občania našej krajiny sa mohli k nej vyjadriť, mali sme referendum, iste tu nejde o ústavu, ktorú by bola nanútila vláda alebo vedenie krajiny. Išlo tu o ústavu, ktorú si takýmto spôsobom vlastne odsúhlasil národ už 10 rokov je v platnosti. My sme teraz aj volili, e, mali voľby v regiónoch a v komunách. Máme obchodnú komoru, ktorá e, je takisto zvolených členov. Máme Al Jazeera, pardon, spomínali ste Al Jazeera. Vieme, že viacerí v arabskom svete nás E, kvôli, na nás kvôli Al Jazeera útočia, kvôli slobode prejavu v Katári. A pokiaľ ide o práva zamestnancov, tieto sa dodržiavajú v mojej krajine v plnej miere. Ja vás môžem uistiť, že sú tu chyby v tejto správe, pretože na základe správ OSN a iných medzinárodných organizácií tieto pod správy potvrdzujú, že v našej krajine sa zaznamenali vážne pokroky v tejto oblasti. V budúci rok jeho výsosť pán Emir navštívila navštív, ohlasila návštevu v parlamente. My chceme v Katáre eh, dodržiavať politický poriadok ako aj poriadok občanského života. Chceme dodržiavať ústavu, o ktorej všetci hlasovali a chceme takisto dodržiavať aj islamské tradície, tradície a zvyky, ktoré sme mali v našej krajine z historického hľadiska. Ale vítame každú kritiku, ktorá je nasmerovaná na našu krajinu, ktorá má konštruktívny charakter a podobu. Kritika, ktorá sa môže na našu krajinu adresovať kedykoľvek na to, aby sme zlepšili situáciu. Dúfam, že som zodpovedal na všetky otázky. Dúfam teda ešte raz, že som zodpovedal všetky otázky, ale ak máte otázky, som rád zodpovedať tieto otázky. Ďakujem pekne, pán predseda vlády. Máme tu ešte 4 ďalšie otázky. Ak by som mohol poprosiť kolegov, kolegyň, aby sa obmedzili na čas jednej minúty, potom sa nám to podarí dosiahnuť. Ako prvému by som dal slovo pani Romero. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte, pán predseda vlády. My vieme, aké je vaše stanovisko a vieme a oceňujeme aj vaše, vašu pozíciu v Arabskej lige, že ste celkom na vrchu a pokiaľ ide o otázku, aké podporu dávate salafistickým hnutiam, máte fond, aby ste podporovali takéto hnutia? je tento fond správaný transparentne a o aké sumy sa tu jedná. Aké sumy sú tu, Ako máte kontrolu nad týmto fondom. Problém spočíva v tom, že salafisti sú islamistickým hnutím, ale pôvodne mali prepojenie aj s teroristami a doteraz nie je celkom jasné, akú úlohu zohrávajú vo vzťahu k milícii v Líbii aj vo vzťahu k celej zóne Sahel, k sahelskej zóne. Ide tu o hnutie, ktoré je despoticky vedené, napríklad Univerzita v Zejtune, tam sa konajú inkvizičné tribunály voči docentom a skúša sa, akým spôsobom zaobchádzajú, ako sa chovajú v rodine či zahalujú si tvár ich ženy a dcery, čiže ako s týmto hnutím zaobchádzate. Ide tu o fond, ktorým to financujete. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja preskočím e, ďakovné reči. Ja si uvedomujem, že sa vám podarilo v krajine dosiahnuť veľa Dauha sa stala centrom sveta a politickej, svetovej politiky, pardon, a pokiaľ ide o Jazíru, to je všetko chválihodné, pretože je to istým vstupom do sveta, s tým oknom do sveta v tomto regióne. Avšak chcel by som sa spýtať, či by ste mohli komentovať možný rozvoj palestínsko-izraelského konfliktu, pretože je celkom jasné, že dvojštátne riešenie, ktoré podporujeme a o ktoré sa usilujeme, sa zdá byť už iba nejakou fatamorgánou vo vzťahu k tomu, akú politiku razí e, izraelská vláda s osídleniami. A súhlasím s vašimi princípmi, že by sme mali rešpektovať e, výsledky demokratických volieb, mali sme rešpektovať aj výsledky volieb v Palestíne a zaujímalo by ma, ako by ste sa k tomu vyjadrili. A posledná pripomienka v parlamente sa nám nepáčil za krok GCC v Bahrane, kde sa preskúmalo vyslanie e, vojenských skupín do Bahrane. Nemyslím si, že toto je správne riešenie a spôsob, akým sa situácia mohla vyriešiť. Ďakujem. Vážený pán predseda vlády, vy ste analyzovali dôvody z dôvody revolúcie, súhlasím s tým, čo ste povedali, ale aký je váš názor na výsledky? Vieme, že revolúcia je proces, ak sa pozrieme na Egypt ako príklad, tak niektorí ľudia hovoria, že mladí ľudia si žiadali viac slobody, ale teraz tam je ešte viac politických väzňov ako začias Mubaraka. Ľudia žiadali viac materiálneho lepšie fungujúce hospodárstvo, viac jedla, viac spotrebiteľských produktov a teraz hospodárstvo ide smerom dolu a Egypt bude mať finančné ťažkosti v budúcnosti. To znamená, inými slovami, ako vnímate situáciu v Egypte, takisto by som sa chcel spýtať, ako vy vidíte otázku, situáciu v Bahrane, pretože už tu bolo spomenuté, že revolúcia tu bola zastavená, pretušená zo strany intervencie ako vnímate teda situáciu v Bahráne? Ešte raz gratulujem za tie výdobytky, ktoré sa vám podarilo dosiahnuť v Blízkom východe v otázke medzinárodnej diplomatiky, diplomacie, ale aj pokiaľ ide o, aj, aj pokiaľ ide o diplomáciu v oblasti futbalu. Ďakujem pekne, pán premiér. A ja sa spýtam jednu krátku otázku. Neviem, keď sme tu, keď sme tu spomenali lobistické názory. My si vypočujeme vždy všetky názory a potom sa zariadíme podľa toho a my sme radi, že aj vy nám dáte informácie, ktoré sú skutočne rozhodujúce, pokiaľ ide o vytvorenie si určitého celkového obrazu. Začnem teda ehm, tým, kde skončil pán Ravček, spomenul Egypt. V Nemecku sme mali svoju času knihu, volalo sa to Revolúcia žerie svoje deti. A ja som v Egypte nadobudol pocit, že tá generácia Twitteru, o ktorej hovoríme, že sú vlastne tí, ktorí prehrali v tejto zmene a že sa tu niečo presadzuje, čo možno nebude neproblematické a v tomto kontexte si uvedomujem, že západné nadácie sa dostávajú do týchto ťažkostí ale takisto si uvedomujem, že mm, veľmi vysoké penia, veľmi veľké sumy prichádzajú aj z iných arabských štátov, ktoré idú aj do volebnej kampane v Egypte, ale že vraj to nezohráva žiadnu úlohu, pokiaľ ide o nejaké výsledky, tak trochu pochybujeme o tom, ako to vlastne je. A na to by som chcel nadviazať aj druhú otázku. A vzťahu k tejto skúsenosti z Egypta, Máme aj na Sýrii situáciu takú, že sa na jednej strane zasadzujeme, že by bolo treba zmeniť režim, respektíve odstrániť ho. Ehm, ako ste to správne pomenovali aj vy, ja som celkom jasne, za, celkom vďačný za tie iniciatívy, ktoré ste v rámci Arabskej lígy podnikli, ale sú tu veľké obavy vo vzťahu k, napríklad k kresťanským minoritám že to jednoducho neprispieva, ne, neprispelo by to k zlepšeniu ich situácií a netýka sa to len kresťanských menšín, ale aj iných. Nechceme, aby takýto proces viedol k tomu, že tu budú veľké časti e, populácie. V Egypte vieme, že sa to týka koptov, uvidíme, čo prinesie ústava, aby sa jednoducho nedostali po zmenách na tú situáciu, že budú musieť znásať negatívne konferencie. Ako by sa dalo prispieť k tomu, že takéto zmeny jednoducho aj v takýchto otázkach povedú k e, lepšiemu zriadeniu spoločnosti, aby boli zabezpečené ľudské práva všetkých ľudí v tomto regióne. Vážený pán predseda, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Predtým, než začnem odpovedať na otázky, by som chcel sa vyjadriť k nasledovnej otázke, pokiaľ ide o odsúdenie respektíve zhodnotenie sírskeho prezidenta. Každý, kto sa prevenie voči vlastnému národu, musí sa dostať pred súd. Potom sa spýtala jedna kolegyňa, že tu máme 17 dohôd s radou spolupráce e, a treba povedať, že tieto dohody medzi touto radou a Arabskou ligou. Tieto dohody sú veľmi dôležité. Už 20 rokov táto otázka vysí vo vzduchu. Už je skutočne na čase, aby sme tieto dohody skutočne brali vážne. Vieme, že Rada pre kooperáciu e, v Golfskom zálive je skutočne e, iniciatívou na to, aby sa zlepšili vzťahy medzi európskymi krajinami a krajinami GCC. Pokiaľ ide o salafistov, salafistické hnutie a teroristické islamistické hnutia, tieto tu boli pomenované. Salafisti nie sú teroristami, salafisti Ja nie som sociologický odborník, ale ja som skutočne pyšný na to, že som moslim a že sa držím toho, čo vyznáva každý ten, kto sa drží dobrých princípov islamu a snaží sa robiť dobré skutky. To sú predsa prikázania Mohamedu a jeho nasledovní- Mohameda a jeho nasledovníkov. Čiže nie je to teroristické hnutie, nie je to o hnutie, ktoré by chcelo vražiť a zabíjať. A to sa trochu premiešalo. Ja nie som odborník na náboženstvo, ale zdá sa, že sa to premiešalo nesprávnym spôsobom nie je veľmi populárne a šťastné takéto niečo prehlasovať. Viem, že to nie je populárne takýmto spôsobom sa vyjadrovať, ale ja sa musím vyjadriť v zmysle pravdy a musím povedať to, o čom som presvedčený. Je mi ľúto, ak tu miešam angličtinu a arabštinu. Viete, že arabsky, e, že anglicky sa dokážeme vyjadriť, pretože sme bola, kedy boli takmer britskou kolóniou, takže angličtina je u nás druhým jazykom. Ak sa nám nepodarí vyjadriť záležitosti v arabskom jazyku, tak to urobíme po anglicky. A preto je aj veľmi dôležité, aby sme tieto dve veci nemiešali. Všetko, čo je islamské, nemusí byť automaticky a nie je automaticky terorizmus pretože to potom vedie k úplne zbytočným konfrontáciám a napätiam a to nie je žiaduce. Ide tu o menšiny, ktoré z ide tu iba o malé menšiny alebo o malé skupiny, ktoré by z takéhoto premiešania skutočnosti s polopravdami mohli profitovať. My sme presvedčení o tom, že, ak, že treba podporiť vôľu ľudu, či už je to islamská, islamistická vláda a Vychádza sa z toho, že všetky arabské krajiny sú islamistickými krajinami. Sú tam menšiny a treba povedať, že menšiny treba chrániť. Nemôžeme iba trvať na tom, že menšiny sú tu potlačané. Áno, pravdou zostáva, že každá menšina musí mať svoje práva garantované, či sú to kresťania alebo iní, pretože sú súčasťou toho tkaniva tej krajiny a preto im treba pomôcť, pokiaľ ide o garanciu ich práv musíme zabezpečiť aj to, aby nikto neurobil niečo proti e, menšinám a aby nikto tie informácie, ktoré sa prezentujú, nepoužíval proti nim. Pretože to vedie potom e, k rôznym nesprávnym tendenciám, ako sme to videli aj v Líbii. Po chaose v Líbii, kde tento chaos trval 42 rokov, vidíme, že Teraz je situácia komplikovaná. Boli tu revolúcie v Egypte, v Líbii aj v ostatných krajinách, ale nie každá krajina sa dostala do takého chaosu ako Líbia, pretože v tých ostatných krajinách ako Egypt tam existujú inštitúcie, ktoré pomohli udržať princípy štátu a štruktúry štátu a preto vlastne táto štruktúra pretrvala. V Líbii však takéto inštitúcie neexistovali, tam existovali iba určité zoskupenia a ani pokiaľ ide o armádu ako takú, tak nie sú tu jednotné postupy. I sú tu viaceré zoskupenia milícií vo, v armáde a preto musia sa Libíčania teraz zjednotiť na to, aby vybudovali autoritu štátu a my musíme Libíčanom pomáhať, tak ako sme im pomáhali doteraz. Mm, sú tu aj také zoskupenia, ktoré by mohli z toho profitovať, keď hovoria, že islamisti a neislamisti my sa musíme snažiť o to, aby sme dodržiavali pravidlá, pravidlá medzinárodného spoločenstva a musíme rozlišovať, kto ich dodržuje a kto nie. Ak niekto koná mimo pravidel a zákonov, tak takýto sa musia dostať pred či už je to moslim, žid alebo uh, kresťan a ak sa niekto nedrží medzinárodných pravidel a dohôd, tak s takými ľuďmi nemôžeme spolupracovať. Ak niekto nedodržiava zákony, tak s nimi spolupracujeme. Ak niekto dodržiava zákony, tak dodržiava. Nemali by sme hovoriť islamisticky alebo neislamisticky. Dôležité je to, aby sa dodržiavala ústava a to, čo súvisí so zákonom. Áno, je pravda, že, regio, že revolúcie sa väčšinou ťahnú dlhším časovým obdobím ako pár rokov. Pozrieme sa na oranžovú revolúciu alebo na revolúciu Twitteru e, v arabských krajinách. Skôr to boli tie stredné vrstvy populácie a nie tie chudobné, ktoré spôsobili a vyvolali túto revolúciu, pretože režim a spôsob, akým fungoval pred revolúciou, nebol už udržateľný. Áno, keď sa pozrieme na krajiny, ktoré fungujú monarchie, tak tam vieme, že tam je monarchia. Spomínalo sa tu Maroko a Jordánsko, ako v súčasnosti, v akom stave sa nachádzajú tieto krajiny, ako môžu vyriešiť svoje problémy. Keď už hovoríme o monarchiách, nechcel by som hovoriť o monarchiách. Vy si predsa uvedomujete, že monarchia jednoducho vycíti určité pocity národa a snaží sa robiť všetko preto, aby krajinu na svojho nasledovníka panovník mohol dať v dobrom stave. A potom, pokiaľ ide o tie sumy, ktoré sa tu spomínali, ktoré sa vyplacajú niektorým organizáciám, tieto finančné prostriedky, to by sme si museli podrobnejšie preskúmať aj vo vzťahu k ostatným arabským krajinám. Niektorí tu spomínajú, že tu bola intervencia a že a my sme napríklad boli obvinení z toho, že sme sa do toho zamiešali, že sme salafistom platili peniaze a koľko to vlastne bolo peňazí. No my nemáme nejaký rozpočet pre salafistov, máme charitatívne dobročinné organizácie v Katare, ktoré zbierajú zbierky od ľudí a dokonca aj tieto zbierky sú preskúmavané zo strany Centrálnej banky o bezpečnostných zložiek na to, aby sa zabezpečilo, aby tieto finančné prostriedky boli využité iba na budovanie nemocnice, mešity a školy alebo nejakej dediny. Nemôžem na 100% garantovať, že nedojde k porušeniu pravidiel. Aj vy máte dobročinné organizácie, ktoré zbierajú finančné prostriedky a ktoré sa potom využijú možno aj na iné účely. A možno na účely, ktoré vy ako Európsky parlament by ste nikdy neakceptovali. Áno, sú tu takéto prečiny, ale jednoducho my nemáme žiadny rozpočet v našej krajine na to, aby sme financovali nejaké určité hnutie tomto, týmto spôsobom. My sme presvedčení o tom, že človek si vyvolí to náboženstvo, o ktorom je presvedčený. V Koráne sa napríklad e, uvádza aj to, že nemôžeme nikoho k ničomu nútiť. To je jedna z hlavných práv Koránu. No a ďalej intervencie GCC v Bahrajne, Katar v Bahrajne nemá žiadne jednotky. Jednotky, ktoré išli do Bahrajnu, to bolo na základe e, starej dohody už 20-30 eh, rokov platí dohoda medzi štátmi eh, to je na to, aby sa zabezpečila bezpečnosť. No a no a, a na základe dohody a krajina, ktorá požiada o jednotky, tak treba ich postať, poslať eh, je dokonca zákon, ktorý, nás, ktorý to predpisuje, tak ako v prípade NATO u vás. A takže je to v podstate, vyplýva to zo zákona. Tieto jednotky však sa do ničoho nemiešali, vôbec neintervenovali. Išli tam na to, aby ochránili infraštruktúru v Bahrane. To však neznamená, že eh, v Bahrane nie je žiadny problém. Je tam problém. No a aj krajina priznáva, že existuje tento problém a snažíme sa ho vyriešiť. Samozrejme čo najskôr, pretože čo najskôr a mierovo tento problém nemôže dlhodobo pretrvať medzi dvoma zoskupeniami občanov Bahrajnu. Krajina začala, pán Basúny, predlažil medzinárodnú správu, už sa má vyšetriť, kto porušil zákony. Ja nechcem hovoriť v mene občanov Bahrajnu, avšak treba vedieť jednu vec. Stabilita v regióne a externé intervencie v regióne. A nechcem pripomínať, že je to len zamienka, je to realita, je to realita regiónu. A treba si uvedomiť, čo národy chcú a musíme sa snažiť eh, mierovou cestou zohľadňovať eh, vôľu národa. Jeho výsosť Emír neustále opakuje, že reformy bez ohľadu na to, či sú zorané alebo opačne, takže tieto reformy eh, sú mierové, musia byť mierové a nemôžu byť spojené s násilnosťami a bombardovaním. Dúfam, že som zodpovedal všetky vaše otázky ja sa nesnažím citlivé otázky obchádzať. Ak som niečo nezodpovedal, istotne to nebolo úmyselne. No a eh, čo sa týka náboženských menšín eh, v Egypte alebo v Palestíne, dobre, takže čo sa týka Palestíny, ako viete, tak eh, je to otázka, problém, ktorý sa prejednával na Rade bezpečnosti OSN sú rezolúcie, boli prijaté rezolúcie, ktoré Izrael neuplatňuje. My sa snažíme vypracovať mierové uznesenie alebo rezolúciu o mierovom riešení izraelsko-palestinského konfliktu, avšak musia to byť na, na základe hraní z roku 67 a treba zastaviť budovanie osad, pretože inak sa ten problém nevyrieši, bude neustále pretrvávať a ďalšie generácie sa s ním budú musieť zaoberať. Tento problém je úplne iný ako to, o čom tu hovoríme. Avšak myslím, že susedia Izraela eh, sa zmenili a Izrael si to musí uvedomiť. Arabské krajiny majú verejnú mienku, ktorú treba zohľadňovať. No a preto očakávam, že ak tento problém bude aj naďalej pretrvávať, a tak to bude skutočne nálož, ktorá v tomto regióne neexploduje. Potrebujeme nájsť mierové riešenie. Nie tak, ako chcú Izraelčania, ale v súlade s medzinárodnými zákonmi a medzinárodnou legitimitou. Ďakujem pekne. يتكلم عن إذا كان ممكن توقيت Dobre, ďakujem pekne. Niekto sa ma spýtal na podpis dohody o otvorení vzdušného priestoru nad Perským zálivom. Ja som presvedčený o význame otvorených priestorov. A som si istý, že to zvýši mieru turizmu, podporí to cestovanie, cestovný ruch, kontakty medzi ľuďmi a iste myslím, že to je pozitívna záležitosť pre nás všetkých. A toto poviem aj mojim kolegom v krajinám GCC. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán premiér, pán minister, ďakujem, že ste prišli, že ste boli ochotní pristúpiť na takú otvorenú diskusiu a dúfam, že naše vzťahy budeme môcť budovať ďalej, ostaneme v kontakte, pretože sú súčasťou jedného sveta a aj v našom susedstve máme dosť veľa spoločných záujmov. Preto sa teším na ďalšiu spoluprácu. Vám želám ešte príjemný pobyt v Bruseli a šťastnú cestu domov. Ďakujem pekne za to, že ste prišli.